parlament, aby sme čo najskôr završili naše úsilia a mali spoločný azylový európsky systém. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ďakujeme, pani komisárka. A teraz prejdeme na ďalší bod. Okamžité opatrenie Európskej únie na podporu Talianska a ďalších členských štátov zasiahnutých mimoriadnými migračnými tokmi. Ehm, udelujem slovo opätovne pani komisárky Cecílii Malstromovej. Vážne pán predseda, ctení poslanci, ďakujem pekne za e, túto rozpravu, ktorá prichádza v pravý e, čas a si zaslúži našu pozornosť. Komisia veľmi pozorne sleduje vývoj situácie. Frontex vyslal dvoch expertov e, priamo na miesto, asi 5500 tuniských migrantov. Podľa správ počas ostatných dní sa dostal na pobrežie Talianska. Počas ostatných 24 hodín títo čísla trošku poklesli. Prichádzajú väčšinou muži vo veku asi 30 e, a viac rokov. Máme tam 34 žien a 108 detí. E, taktiež sme e, zistili 27 obchodníkov s ľuďmi. Títo ľudia prichádzajú na pobrežie Talianska a e, vystavujú obrovskému tlaku recepčné centra, najmä na Lampeduze. Už e, v sobotu minulého týždňa sme nadviezali e, kontakt s ministerstvom vnútra Talianska a teraz sme dostali aj list, oficiálna žiadosť o pomoc. Sme pripravení poskytnúť pomoc Taliansku a Tunísku. Je to veľmi dôležité pre celú Európsku úniu, nie len na bilaterálnom základe. Ešte pred najnovším vývojom komisie spolu s Frontexom e, sme začali e, identifikovať krátkodobé a strednodobé cieľy. Naša reakcia by mala vychádzať e, z princípov solidarity medzi členskými štátmi a sme pripravení poskytnúť talianskú pomoc. Avšak náš prístup musí zahrňať aj solidaritu s Tuniskom a s demokratickými premenami. O tom hovorila pani Eštonova, keď včera navštívila tuniských predstaviteľov a prislúbila im politickú a finančnú podporu, aby sme pomohli za týchto okolností Taliansko. E, e, musíme urobiť komplexné e, opatrenia a poskytnúť finančnú pomoc. Sme pripravení pripraviť e, mimoriadnú pomoc v rámci e, e, Fondu pre utečencov popri tých prostriedkoch, ktoré už boli vyčlenené pre Taliansko. To by malo uhradiť bývanie, infraštruktúru, hmotnú pomoc, lekárskú starostlivosť, poradenstvo v súvislosti so justičným postupom ako jazykové služby. Taktiež môžeme rýchlo mobilizovať zdroje z Európskeho hraničného fondu Okrem toho, v prípade potreby Taliansko môže požiadať nový úrad pre azyl e, vo Valete, aby vyslal podporné týmy, ktoré budú pomáhať e, národným e, odborníkom na azyl. Pokiaľ ide o kontrolu vonkajších hraníc, je možné pripraviť spoločnú operáciu Frontexu a som v kontakte vo Frontexom a robíme technické prípravy. Zvyčajne spoločná rozprava závisí od dobrovoľných príspevkov členských štátov, pokiaľ ide o E, e, zariadenia a vyzvám členské štáty, aby prejavili takúto podporu. Chcela by som vás ubezpečiť a tým sa odvolávam na predchádzajúcu rozprávu vzhľadom na e, komplikovanosť operácií, námorných operácií a je tu žiadosť o novú operáciu to by nemalo e, zabraniť e, súčasným aktivitám na pozemných hraniciach Grécka, ktoré sú tiež prioritné. Musíme venovať osobitnú pozornosť hraniteľným kategóriám ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú mm, ochranu a pomoc, e, musíme zohľadniť ich potreby a musia mať prístup k osobitnej ochrane v súlade s medzinárodným a európskym právom a konkrétne opatrenia, ktoré som spomenula, by sme chceli realizovať e, v spolupráci s predstaviteľmi italianských orgánov, aby sme sa rozhodli o konkrétnych aktivitách a ďalších krokoch. Vážne pán predseda, ctení poslanci, samozrejme aj stredodoba stratégia sa musí vyvieť e, v súvislosti s migračnými tokmi. Potrebujeme kombináciu efektívneho riadenia hraníc a stratégie na podporu demokratických e, e, ekonomických zmien. Z krátkodobého hľadiska tunecké orgány by mali zabezpečiť efektívnu kontrolu vonkajších hraníc e, námorných a pobrežných s tým, aby e, e, e páchateľa e, a obchodne sa s ľuďmi to nezneužili. Taktiež je potrebné, aby Tunísko zobrala späť svojich občanov, ktorí sa dostali do Európy a nepotrebujú e, medzinárodnú ochranu. Taktiež mali by sme preskúmať e, možnosť lepšie e, zamerať naše projekty s tým, aby sme vytvárali pracovné príležitosti v Tunísku. Mám na mysli predovšetkým juh tejto krajiny. A koherentný prístup, ktorý podporuje politický a ekonomický rozvoj Tuníska, musí zahrňať aj možnosť, aby takíto ľudia prichádzali do Európy legálne, aby sme mohli si vymeniať dobré e, skúsenosti a know-how. V súčasnosti e, v stredomorskom e, priestore fúka nový vietor, ktorý môže priniesť za sebou veľa pozitív pre Tunisko a ďalšie krajiny, ale aj Európsku úniu. Súčasná situácia na Lampeduze by nemala podkopať našu snahu podporiť pomoc a podporu e, novým demokraciám a novej generácii, ktorí tak e, pokojne a zanetené dosiahli zásadné politické zmeny. Ďakujem pekne. Grazie, signora Malmström. Ďakujem pekne, pani e, komisárka Malmström. Začíname rozprávu. Ako prvý rečník vystupí pán Pusetil, minúta a pol. Uh, uh, Situácia, ktorá je Taliansko a najmä na ostrove Lampedusa je naozaj urgentná. Je to humanitárna kríza, ktorá volá potom, aby sme my konali naliavo. Navrhujem 5 krokov. Predovšetkým overiť eh, overiteľný maršalov plán pre Tunisko a pre Egypt, kde by sa eh, dodávala konkrétna pomoc cez hranične, ale mali by sme očakávať ako, na op- ako oplatku to, že Tunisko zablokuje svoje brehy aby už neprichádzalo k nelegálnej imigrácii za túto pomoc, ktorú im poskytneme. Potrebujeme e, Frontex a e, misia, ktoré, ktorá sa nazýva Rabbids, to znamená intervenčné týmy na hranici, potrebujeme ich posilniť. Frontex musí pokračovať ďalej vo svojich úsiliach a musí ísť intenzívnejšie. Tretí krok. Ital- Taliansko musí dostať konkrétnu pomoc, pretože tisícky ľudí pristáli na ostrove Lampedusa a hľad- žiadajú o azyl. E, pani komisárka, myslím si, že IASO neviem, či vyšle svojich odborníkov. Ako ich vyšle, keď táto kancelária ešte nefunguje? Po štvrté, potrebujeme proces E, repatriácie, ktorá by bola okamžitá a týkala by sa ľudí, ktorí, sa, ktorí nemajú nárok stať sa žiadateľmi o azyl, hneď by sa mali vrátiť do Turiska, odkiaľ pochádzajú. A napokon musíme mať e, na mysli i to, že je článok 80 zmluvy, kde sa hovorí, že emigračná politika EÚ by mala vychádzať z princípov solidarity a spravodlivého zdieľania zodpovedností voči tejto veci je čas, aby komisia zrealizovala to, čo sa v tomto článku hovorí. Ďakujeme, hovorí predseda. Pán Buzutil, ďakujeme vám za príspevok a pán López Aguilar, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Myslím, že sme široká väčšina europoslancov, ktorí vítame demokratické hnutie v Stredomorí ako výzvu pre európsku politiku ako výzvu k hodnotám, ale tiež vieme, že tieto hnutia nie sú mm, nie nebezpečné a majú, e, alebo majú teda aj svoje vplyvy na migračné toky a tak ďalej. Takže toto je moment, že Lisabon platí a články 67, 77, 78, odsek 3 a článok 80 hovoria, že solidarita a zodpovednosť a to vzdielané robia z tejto výzvy výzvu európsku. A to nielen vzdielanú, ale aj spoločnú. A teraz sa to týka aj európskych inštitúcií. A teda, že žiadna z členských krajín nie je o samote, ani Grécko, ani Malta, ani Taliansko. Je to otázka európskych inštitúcií. Ale tiež si treba uvedomiť, že nehovoríme len o Frontexe alebo o ASO, ale o úrovni politického rozhodnutia a potrebujeme investovať potrebné zdroje do rozvojovej pomoci a do týmto krajinám, aby sa demokraticky konsolidovali, ale musíme aj pomáhať členským štátom EÚ pri primárnej pomoci v migrácii. Musíme im pomáhať pri riadení vonkajších hraníc a teda Lisabon musí rozvinúť celý široký program a že Európsky parlament je tu na to, aby vás pri tomto programe podporil. Ďakujem, pán López Aguilar. A teraz pani Nikor Rinaldi. Pán, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, Cecília. Dámy a páni poslanci, Minister zahraničných vecí Talianska včera v Damašku vyhlásil, že Sýria je pevný štát kde sa uspokojujú práva občanov. Nuž tak počúvajme teda. A prednedávno ministerstvo vnútra vydalo komunike, kde sa vzdáva zodpovednosti eh, k Európe a zahlásila, že Európa ponechala Taliansko samo na seba. A ako obvykle to, čo robíme, je, že eh, vzývame Európu len vtedy, keď nám to vyhovuje, ako napríklad, keď Brusel schváli zakázanie expatriovania námornou cestou, alebo to, že sa dávajú milióny Líby, alebo že sa zamietne pomoc Taliansku 10 e, miliónov eur pre fond utečencov a Taliansko sa nakoniec rozhodlo, že nevyužije tieto postupy. Myslím, že by sme mali používať transparentnejšie postupy a takýmito vyhláseniami sa ale nikam nedostaneme. A tiež je ťažko pochopiteľné, čo sa vlastne stalo tento týždeň. Lampedu sa nám pripomína, že politické hry majú takéto dôsledky, že veľmi často sa tu len vyhlasuje niečo a že nie všetko môžeme kúpiť za peniaze, že Európu nemôžeme používať len vtedy, keď nám to vyhovuje, že je to každodenný projekt, ktorému treba prispievať, podporovať ho, udržateľne a nielen okamžite vtedy, keď nám to vyhovuje. Na to všetko potrebujeme demokraciu, ekonomický rozvoj, respektovanie medzinárodných práv a predovšetkým žiadnu demagógiu. Ďakujem. A teraz pani Lockbiller na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. E, názov tejto rozpravy e, naznačuje, že treba podporiť mm, Talianska a ostatné členské štáty. A robíme tú chybu, že e, susredíme sa na slabé stránky juho stredomorských krajín. Ale čo ľudia, ktorí prichádzajú cez Stredozemné more, ak chceme naozaj rešpektovať naše princípy, musíme ehm, preskúmať, v akej sa nachádzajú situácie a zabezpečiť im ochranu. V žiadnom prípade nesmieme pripustiť, aby títo ľudia sa vrátili naspäť, aby sme e, zatvorili svoje hranice. E, stále sa hovorí o tom, ako nám môže pomôcť e, agentúra na ochranu hraníc Frontex. Môže nám pomôcť, pokiaľ pôjde o ochranu týchto utečencov a ich záchranu pokiaľ ide o navrat týchto e, plavidel s utečencami, e, čomu sme boli svetkami v poslednom čase, to sa nesmie stať. A teraz ide o nový mandát Frontexu a môžeme iba dúfať, že sa podarí dosiahnuť konkrétne zlepšenia, väčšiu transparentnosť, e, pokiaľ ide o konkrétne predpoklady, e, e, e, respektujúce práva, ľudské práva musíme e, pomôcť obyvateľom Tuniska, aby tak e, budovali svoje hospodárstvo, aby ľudia mali vo svojej krajine e, šancu na lepší život. Mali by sme im umožniť, aby mohli obchodovať s Európskej úniou, aby dosiahli pozitívny hospodársky rast a, a zabezpečili demokratické zmeny e, v Tunisku a preto je nejasné, prečo opakovanie viaceré členské e, štáty únie e, ponechovajú pobrežné krajiny únie na pospas osudu, aby si poradili s tým a situácia v Grécku a na Lampedusie zostáva ťaživá Máme infraštruktúru, aby sme e, prijali e, utečencov v celej Európe a chyba iba politická vôľa a solidarita. Ďakujem, pani Biller. A teraz má slovo pán Luj Tavares na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni poslanci, nemôžeme diskutovať o Lampeduse bez toho, že by sme si uvedomili jednu vec. Tunisko Benaliho čo sa tam robilo, že všetko sa menilo na trestné činy a na emigráciu. Takže to nie je len prípad pre Frontex. Je teda potrebné, aby sa títo ľudia nevracali, pretože nakoniec skončia v tuniskom väzení. Ale okrem toho treba jednoducho skonštatovať, že naša imigračná politika nie je realistická, pretože závisí od jednej osoby, nie od pána Baroza ani od pani Mastronovej, ale od pána Gaddafiho. Ak pán Gaddafi bude ticho, no tak čo potom urobíme? E, budeme sa my snažiť vrácať imigrantov do Afriky a tiež nám to ukazuje, že máme 5000 námorné pobrežie a e, že to humanitárne riziko je čím ďalej tým vyššie, takže sa na to musíme pripraviť možno teraz viacej ako kedykoľvek predtým sme nemali takú imigračnú krízu a na to by sme mali prijať potrebné opatrenia pre reinštaláciu týchto ľudí. Musíme ukončiť s tými európskymi politikami solidárneho prerozdelenia žiadateľov azylu v Európe. Ďakujem za pozornosť. Honorevole Tavares, čelo... No- Ďakujeme pánovi Taverosovi a teraz Pán Van de Kamp vám chce položiť dodatočnú otázku modrou kartou. Nie? Pýta sa pán predsedajúci. Tak ste zmenili farbu? No tak sa ospravedlňujem. Tak ideme ďalej. Pán Provera na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, Ďakujem pán predsedajúci. Pán predsedajúci. Máme tú naliehavú situáciu a mali by sme na ňu mať okamžitú politickú odpoveď. Naliehavá intervencia v Taliansku znamená, že treba do Frontexu eh, dodať akčnosť. Mala by to byť agentúra, ktorá má skutočný cieľ, ktorá naozaj niečo dosiahne. A o to ide pri princípe zdieľania bremien. V Európe, napríklad pri hrozbe terorizmu, by sme mali konať rovnako takisto ako pri e, riešení problému s kriminalitou. Mali by sme sa deliť o bremena. Štrukturálne dôvody revolúcií v oblasti Magrebu znamenajú aj to, že tu nie sú politické strany, nie sú tu mimovládne organizácie, voľný, slobodná tlač a preto všetky tieto inštitucionálne nástroje, ktoré inak by boli nástrojmi demokracie, e, nefungujú. A my po týchto nástrojoch voláme, bez takýchto nástrojov nebude ani hospodárskeho rozvoja pracovných miest, bezpečnosti ani stability. Toto je skutočná výzva, pred ktorou stojí Európa. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán Provera. Teraz má slovo pán Madlenár na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj čelíme mimoriadnej situácii v Európe v súčasnosti Európa je e, e, zahltená cenami islamských migrantov z barbarských krajín Severnej Afriky, tisícky uchádzačov e, o azyl, vrátane páchateľov a teroristov prišli na Lampedúzu a ďalší tisícky ich sledujú, sledujú v petách. Zdá sa, že Európska únia je a jej hranice vyzerá ako síto. Frontex nestíha nevie si poradiť so situáciu a vyzývam, aby sme zorganizovali mimoriadne zasadnutie podľa článku 28 s tým, aby rada urobila potrebné opatrenia a skoncovala s týmto pristahovalecom a vyzývam premiéra Berlusconiho, aby prestal eh, od nás eh, žiadať eh, peniaze, aby ste dali veci do poriadku. Prestaň naháňať ženy a pošli tých migrantov späť do Afriky. Ďakujem pekne, pán Madlener. A teraz pán eh, Mario eh, Mauro, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Eh, predovšetkým by som vám chcel poďakovať za vaše odhodlanie E, ktoré ste tu preukázali a myslím si, že aj v dohľadnej budúcnosti budete musieť preukázať ešte viac odhodlania, aby ste si poradili s mimoriadnou situáciou v oblasti e, e, humanitárnej práce, ale skutočná mimoriadná situácia sa netýka iba humanitných otázok. To je len výsledkom skutočnej krízy, ktorá spočíva v tom, že v rámci obrovského povstania v, v oblasti arabského Magrebu E, Európa e, nevie ponúknuť novú stratégiu pre stredomorský priestor. Snažili sme o to, ale neúspeli. Aj Lisabonský e, proces zlyhal. Nemáme náležitú víziu skutočných problémov, ktorým čelíme nemáme tu predstaviteľov rady. Požiadali sme radu, aby sa venovala e, tejto záležitosti a vypracovala európsku stratégiu nielen pre problém e, e, nelegálnej migrácie, ale problém demokracie a slobody v celom priestore Stredozemného mora. Keď spadla železná opona, sme všetci jednotne hľadali praktické odpovede na existujúce problémy a máme tu problém e, e, tisíc e, utečencov, ktorí k nám prichádzajú a nedokážeme zabezpečiť integráciu. Takisto v oblasti Stredomoria sme jednoducho ticho, nemáme víziu, nemáme stratégiu, preto nevieme poskytnúť odpoveď. A, mm, takže ďakujeme vám za vašu úsilie, lebo potrebujem toho viac. Ďakujem veľmi pekne, pán Mauro. E, Chcem sa opýtať, či ste pripravení zodpovedať otázku od pána Potasa. Modrá kartička, nech sa páči. Pán Potas, máte slovo. Prezidente. Ďakujem za slovo, pán predseda. Iba jedna vec. Mohol by som si s vami prediskutovať, prečo Európa nemá odpoveď na problémy s pristahovalectvom a ja by som povedal, že to je hlavne preto, že sa pokúša nájsť policajnú odpoveď na problém, ktorý je hospodársky, sociálny a politický. Moja otázka sa týka záležitosti, ktoré tu vznesol môj kolega pán Tavares. Je priateľné, že Frontex a ďalšie agentúry môže posielať späť ľudí z Tuniska, keď v Tunisku nemajú žiadne záruky. Jednoducho ich tam posadia do väzenia. My by sme skôr mali využiť diplomatické kanály, inak naše zákonodárstvo nemá podklad. Máme tu predsa právne nástroje, ako tie, o ktorých som už hovoril. Ďakujem za priestor. Ďakujem za otázku. Budem brať do úvahy ešte pred niekoľkými dňami s predsedami delegácie pánom Paceri pre Magre boli sme v Tunisku a tam sme zaznamenali, že dočasná vláda robí podstatné zmeny právneho poriadku v Tunisku a aj legislatívy pre túto oblasť. Ja si myslím, že v súvislosti e, v týchto vzťahoch, e, vzťahov dôvery s Tuniskom budeme môcť pracovať a vyriešiť aj tie problémy, ktoré ste vy predniesli. Ďakujem pánovi Maurovi, hovorí pán predsedajúci. Ďalšia žiadosť modrou kartou pán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 Je to predposledný rečník. Chcel som sa spýtať kolegu, akým spôsobom nadobudol presvedčenie, že osoby, ktoré sú v Lampeduse, sú islamisti a zločincovia, či má nejakú špecifickú informáciu, aby to mohol takto konštatovať, alebo je to len výsledok jeho fantazírovania? Prego, por rispondere. sa páči, odpovedajte. Er- Nož, je to všeobecne známe, že ľudia, ktorí prichádzajú z Líbie, z tejto islamskej krajiny, e, sú tam aj zločinci, aj teroristi medzi nimi. Všetci to vedia a ak to neviete vy, tak ste úplne naivný človek. Bene, andiamo avanti. La... Dobre, poďme ďalej. A teraz má slovo pán Sasoli na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni. Ďakujem, že si tu môžeme vymieňať názory s komisiou o naliehavej situácii imigrantov z krajín Magrebu. Nemajú žiadnu štruktúru tieto krajiny, aby mohli týchto ľudí prijať. V Taliansku je slogan imigrácia nula a preto napríklad neexistujú ani centra príjmu a Taliansko nemá ani žiadne štruktúry, ktoré by umožnili bojovať proti nelegálnej imigrácii použili sa a EÚ rozšírila obrovské úsilie a prostriedky, aby sme mali rámec koordinovaných politík, ktoré by rešpektovali medzinárodné právo a tiež základné ľudské práva. Pani komisárka, vy veľmi dobre poznáte túto polemiku a preto by som rád vedel, kedy talianská vláda požiadala zásah Euró- o zásah Európsku komisiu. Ďakujem pánovi Sasolimu a teraz má slovo pán Bicoto na jednu minútu, nech sa páči pani Bicoto. Viacej ako 5000 imigrantov prišlo do Talianska a ďalších 100 tisíc stále odchádza zo svojich krajín. Taliansko, Francúzsko a Španielsko sú destinácie a medzi týmito nelegálnymi imigrantmi je 11 tisíc zadržaných e, teroristov alebo zločincov. Požiadal som o odpoveď Európskej komisie a to už pred časom a dnes vidíme, že Európska komisia len dnes prijala e, dnes tento bod na rozpravu a dodnes nič nehovorila. A toto ticho hovorí, ako vlastne EÚ funguje, pretože Európa sa bojí zareagovať na takúto humanitárny problém. Nechce sa exponovať. Pol hodinu toľko e, táto európska Demokratická inštitúcia sa rozhodla diskutovať o historických zmenách a o dôsledkoch, ktoré majú tieto zmeny na európskych občanov. A čo môžem našim voličom povedať, že máme strach? A čo bude zajtra z EÚ na to, aby čelila takejto vážnej hrozbe? Ďakujem pánovi Bicotovi. A teraz má slovo pán Jakolino na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci E, uprostred Stredozemného mora máme e, e, ostrov, vzdialený od pobrežia, ostrov Lampedusa v roku 2008, pán predseda. Tento ostrov sa dostal do novín, pretože 14 tisíc utečencov pristalo na tomto ostrove za jeden rok. A tento problém postupne sa riešil vďaka zmluve o priateľstve medzi eh, talianskou a libijskou vládou a teraz sa, sa táto situácia eh, zopakovala, ale teraz, pani komisárka, je eh, situácia podstatne komplikovanejšia. Samozrejme, chceme podporovať mier a stabilitu v Tunisku. Chceme, aby aj nová vláda vytvorila v Tunisku a v Egypte mier a stabilitu, ale táto kríza má obrovský dopad na juh Európskej únie. Som obyvateľ Sicílie a viem, e, ako prebieha e, identifikácia a e, návrat. V Sicílii sme mali takéto stredisko, ktoré sa jeden čas využívalo po podpísaní zmluvy o priateľstve. To bolo identifikačné centrum, ale potom prestalo fungovať. Čo môžu urobiť komisia a Frontex, aby pomohli v tejto situácii? Chceme, aby došlo k rýchlemu zásahu a dúfame, že tieto síly budú rozmestnené. Dúfam, e, že Frontex tako robí aj pán Busutil vo výbore e, líbe sa tým tiež e, zapodieva. Musíme si všímať štruktúry Frontexu, musíme ju optimalizovať im viac ľudí a peňazí a potrebujeme, aby rada konala okamžite a dala na denný poriadok um, túto záležitosť, nemrhala časom. Je, ide o mimoriadne dôležitú prioritu a vrátim sa do e, situácie v Egypte. Je tu naozaj veľké riziko toho, že utečenci nedostanú e, zaobchádzanie, e, ktoré si zaslúžia e, humanitárne obchádzanie. Som presvedčený, že pani komisárka sa bude ako vždy veľmi snažiť v tomto smere. Ďakujem pekne. Teraz pán, pán Ceri, jedna minúta. Ďakujem za slovo. Pán predseda, tieto migračné vlny sú skutočne závažným problémom. Sú to celo európskym problémom. A namiesto stiažovania sa by sme sa mali dať do súčinnosti a spolupráce konštruktívnym spôsobom, pretože ide o naliehavú situáciu. Musíme konať na dvoch úrovniach, musíme mať zmysel pre zodpovednosť aj silný chrbát, na ktorom odnesieme všetku záťaž. Myslím si, že e, ďalšie dodatočné finančné prostriedky sú potrebné, aby sme túto krízu zvládli. Mali by sme zorganizovať Európsky okrúhly stôl na túto tému. Mali by sme dať e, zdieľanie tohto bremena na stôl, na program dňa a prediskutovať si opatrenia. Musíme rokovať aj s provizornou vládou v Tunisku a týmto všetkým pomôcť, aby exodus z Tuniska ďalej pokračoval. Musíme ho zastaviť. E, treba zrevidovať politiku susedstva a takisto potrebujeme hospodárskú a finančnú spoluprácu, potrebujeme zrevidovať spoločenské, sociálne politiky a potrebujeme inteligentné pristahovalecké politiky. Podporme hospodárske reformy v príslušných krajinách, demokratizačné procesy, ktoré sa už aj v Tunisku rozbehli. Iba týmto spôsobom sa nám podarí vysporiadať sa s takýmto typom problémov, ktorým teraz čeli Taliansko a potom prostredníctvom Talianska celá Európa, vážená Pani komisárka, myslím si, že je čas, aby sme prešli od slov k činom. Ďakujem za priestor. Ďakujem a teraz má slovo pani Chimenez besedl na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Vzhľadom na rozdielne názory v oblasti terorizmu a imigrácie skonštatovala som, že EÚ sa žiaľ hýbe len na základe súdnych prípadov, na základe nejakého vážneho atentátu alebo keď dojde k masívnemu vylodeniu utečencov v Lampeduse, kde si exod e, tuniských utečencov môže vyústiť do kroniky vopred oznámenej smrti a táto cesta môže zle skončiť a bude to vysieť na našom svedomí. Všetci, ktorí vidíme, ako nekontrolovane prichádzajú masívne množstva utečencov, ale keď potom k niečomu tragickému dojde, tak si dáme ruky k, k hlave a budeme lutovať, ale potrebujeme vedieť pravdu a musíme vedieť, že stratégia v Stredomori nefunguje, že spoločná imigračná politika je naďalej snom, kým sa európske štáty nezaviazú dostatočnými ekonomickými prostriedkami, aby Frontex bol účinný. Nestačí len hovoriť, musíme konať. Myslíte si, že v súčasnosti Frontex môže naozaj E, zabezpečiť ochranu našich vonkajších hraníc? Ja si myslím, že nie. Dúfajme, že občania ostatných krajín Magrebu sa nerozhodnú hľadať svoju budúcnosť v našich krajinách, pretože oni bojujú za slobodu a my by sme im mali pomôcť. Teda solidarita, zodpovednosť, ale predovšetkým pravda. Keď hovoríme o európskej politike, imigrácia a tá je spoločná, je potrebná spoločná pre nás všetkých práve teraz. Ďakujem. A teraz vždy aj. Mám 17 žiadostí o slovo. Ak chceme sa pridržať len tej jednej minúty rečníckého času, tak najprv pani Angelili, nech sa páči. Vážne pán predseda, už e, dlhú dobu Európa bola ako spiaca krásavica v otázkach migrácie. Stále sme to s rozhodnutiem a teraz čelíme dôsledkom. Je pravda, že migrácia nie je e, veľkou prioritou pre Európsku úniu a pre všetky 27 členských štátov. Ťažko, ťaž, častokrát to vnímame ako zaťaž pre krajiny e, e, juhu alebo krajiny mimo Európskej únie. Potrebujeme vhodnú stratégiu Európskej únie pre oblasť Stredomoria. Musíme si uvedomiť, že barcelonský proces sa nikdy nerozbehol. Eh, je to eh, veľmi nepríjemná téma. Niektoré členské štáty, hm, Grécko, Taliansko, Malta, eh, musia riešiť problém migrácie a migračné toky a preukazovať solidaritu, zatiaľ čo ostatné členské štáty si sa len tak pozerajú a len nám kážu, čo treba urobiť, ale nepomôžu. To znamená, že musíme urobiť veľmi veľa v oblasti legislatívy, e, poskytnutia finančných prostriedkov a zdokonalovania nástrojov ako agentúra Frontex. Predovšetkým však potrebujeme politickú volu, odhodlania. Ďakujem pekne pani komisárke Malstrom a celej komisii za odhodlania, e, ktoré prislúbili e, voči italianskej vláde aj za pomoc pri riešení humanitného moriadnej situácie na Lampedúzi. Ďakujem pani e, Manzolini, ten raz pán Paška. Rýchly vývoj v Severnej Afrike a na Strednom východe e, otriasol našim sladkým životom a našou dôverou, že Európa je taká prosperujúca, že sa nemusí báť žiadnych veľkých víziev. Ale teraz sa stalo, že sa e, utečenci nezastavili a nočné mory sa stali realitou. Problémy, o ktorých hovoríme, sú odborné, ale aj politické budem citovať z jedného listu. Zvyšujúci sa počet utečencov zo severu Afriky, ktorí nasledujú po vlne revolúcií, znamenajú, že im musíme poskytnúť verejnú podporu, ale možno v tichosti sa pokúsime istým spôsobom zatvoriť brány. Ale ak však chceme byť dôveryhodní, e, riešenie tohto problému nie je odborné. Tento problém je, presahuje finančné záležitosti a politické záležitosti. Myslím si, že niektoré členské štáty e, sa rozhodli e, tvrdo zakročiť a toto iba diskredituje Európsku úniu, nielen interne, ale aj voči ostatnému svetu. Ďakujeme za váš príspevok. Ďakujem, pán Pasku. A teraz pani Sonia Alfano, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem aj vám, pani komisárka, za to, že ste tu dnes medzi nami, že ste ochotná spolupracovať a ďakujem aj za vašu dlhodobú víziu a za to, že ste ochotná podporiť Taliansku, hoci v prvej inštancii talianská vláda túto pomoc odmietla. Povedali ste, že je potrebná aj tuniskú pomoc v tejto etape prechodu k demokracii, ale otázka je, kde skončili peniaze, ktoré dala Európa počas celých týchto rokov. Tunisku a naďalej dáva aj Líbii, kde nie sú demokratické režimy. Jasné, teraz je ľahké zrazu tlieskať tuniskému povstaniu. Ale kde skončili všetky tieto financie? A keď zajtra líbyskí občania sa tiež postavia na odpor, tak čo budeme ďalej hovoriť? Že sme dávali peniaze demokratickým režimom a zrazu na druhý deň povieme, že tento režim bol neúspechom. Ako únia nič nepovedala o týchto hnutiach, ako je možné, že Európa sa nevyjadrila a podporili to len USA a páni Tavareš a Portas veľmi správne poukázali, že v krajinách ako v Tunisku emigrácia existuje a je typifikovaná ako zločin. A všetci tí občania, ktorí prišli do Lampedusy, to nie sú Líbíci, ale sú Tunisania, ale nevadia, ale aj Libíci prídu. Tak ja si kladiem otázku, aký zločin spáchali títo ľudia, vzhľadom na ťažkú situáciu v Tunisku. Ako vieme, že sú to zločinci a ako môžeme ich vyhostiť do Tuniska, keď vieme, že automaticky pôjdu do väzenia? To sú princípy, na ktoré nesmieme zabúdať a musíme si uvedomiť, že rasistické politiky, ktoré aplikujú také vlády ako talianská, priniesli veľmi negatívne výsledky. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pán Melenčon tiež znovu zdvihol modrú kartu, ale modrá karta podľa Catch the Eye neexistuje, bohužiaľ, takže nemôžeme aplikovať. Dobre, pán Borgecio má slovo, nech sa páči. Ďakujem pani komisárke za to, že je tu dnes medzi nami. EÚ finančnou pomocou, ktorú poskytuje, ukazuje, že si oveľa skôr mohla uvedomiť, čo sa vlastne deje v týchto krajinách. Socialistická internacionála, ku ktorej, ku ktorej patril aj fantastický diktatátor a prezident Tuniska, pán Ben Ali, tak e, aké výsledky priniesol tej krajine? A Európska komisia vôbec ani nepovedala, ako sa tieto financie distribuovali a ako sa e, žiadatelia o azyl a utečenci z týchto krajín budú distribuovať do jednotlivých členských štátov. Veľa krajín je postihnutých už veľa rokov a sú to predovšetkým tie krajiny, ktoré majú námorné hranice v Stredomorí. A je rozhodné, roz, rozhodujúce vedieť, ako e, sa títo utečenci prerozdelia v Európe a potrebujeme vedieť, ako bude Frontex e, fungovať. Boli vyslaní dvaja odborníci, ale Situácia na Lampeduse je dramatická z humanitárneho hľadiska. Potrebujeme task force, ktorá bude mať, táto pracovná skupina musí mať adekvátne zloženia. Nemôžeme používať recepty z minulosti. Je to nesmierne vážna situácia, ktorá sa ešte môže zhoršiť aj zo sanitárneho hľadiska, pretože voda, ktorá sa používa ako pitná, nie je hygienicky dobrá. Dobre, pani komisárka o 18. hodine musí odísť, takže nemôžeme ďalej odpovedať na vaše otázky a pokračovať v každý pretože by ste ich mali potom bez odpovede. Takže nech sa páči pán Kasa. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani komisárka. Ale áno, boli sme tu dnes v tejto snemovni a hovoríme o tragédii, ktorá sa odahráva v stredozemí, ale by ste asi nepočúvali, pretože už predtým tu odznelo, že neexistuje solidarita v súvislosti s nelegálnym pristahovalectvom. Tragédia na ostrove Lampedusa je skutočne závažná a je tento ostrov zaplavený ľuďmi, ktorí potom pokračujú ďalej do Talianska. Boh uchovaj, aby takíto ľudia prišli na Maltu, pretože tam už ich nemôžeme z tohto ostrova poslať na pevninu, pretože maltská pevnina neexistuje, budú musieť zostať na tomto ostrove a odkiaľ máme zohnať priestory pre týchto ľudí, financie pre týchto ľudí, naozaj žiadame, aby sa e, solidarita a odhodlanie naozaj prejavila od ostatných európskych štátov, tak ako to dobre e, vyjadrili predrečníci Zatiaľ ju nevidíme, túto solidaritu od ostatných členských štátov. Ďakujem. Ďakujem, pán Kročeta. Ďakujem, pán predseda. Rád by som poďakoval komisárke za to, že celkom vážne rieši situáciu, ktorá súvisí s Tuniskom, že jej prikladá vážnosť. Hovoríme tu o tom, ako podporiť Tunisko a iné krajiny, ktoré bojujú proti diktátorom a za ľudské práva. Ale humanitárna kríza, ktorá vznikla z týchto bojov, je faktom a jedna z najväčších mocností sveta, Taliansko, nevie, ako čo si počať s 5 tisíc ľuďmi, ktoré ktorí prišli na ostrov Lampedusa. Je to problém, to je jasné, ale máme ľudí, ktorí na Sicíliu prichádzajú každý deň, dokonca cez letisko a inými kanálmi. Takže vyložme karty na stôl. Nehovoríme tu o Frontexte, o Frontexe alebo o tom, ako zastaviť e, lode, ktoré plávajú do prístavov a zabraniť ľuďom vylodiť sa. Mali by sme hovoriť o demokracii, o tom, ako by v ich krajinách sa dala dosiahnuť demokracia, ako riešiť víza. Hovoríme o legálnych veciach, ktoré Taliansko môže urobiť a my im v tom môžeme pomôcť. Ďakujeme, pán Kročeta. A teraz má slovo pán Mulcer. Naozaj máme veľmi masívne teraz po tuniskej eh, eh, revolúcii nevideli sme od eh, konca komunizmu. A my sme si nezobrali ponaučenia. Prekvapilo nás ten tok utečencov. A nechceme teraz bude nové štruktúry a vyzývam Taliansko, aby vrátilo týchto utečencov. Je to problém, ak E, e, nepošleme naspäť e, ekonomických utečencov i okamžite bez akýkoľvek pomoci, stále budeme zakútení takýmito voľmi. Tieto opatrenia sú častokrát veľkoryse a mnohí zelenti, ktorí sme prijeli, spôsobili ďalšie vlny utečencov. Treba namiesto toho, aby sme okamžite mm, posielali e, mm, preč ekonomických utečencov, vytvárame nové stimuly pre ďalších. Ďakujem pekne. A teraz pán Silvestris, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Veľmi stručne by som rád poďakovala za to, že sa zúčastňujete tejto rozpravy. Naozaj sme veľmi radi, že ste tu medzi nami a tiež nás teší, že ste nám pomohli v záväzkoch, ktoré prebrala na seba Európska komisia, Európa a Taliansko spoločne môžu čeliť tejto obrovskej výzve. Povedali ste, že tu veje nový vietor nad Stredomorím. Áno, je to tak. Je to vietor slobody a demokracie a ten prináša okamžité výsledky a tie aj okamžite v Taliansku treba riešiť ale dobre, keď je aj veľa vetra, tak pre niektorých to znamená, že stávajú múry a niektorí ale stávajú mlyny. Ja som veľmi pozorne si vypočul všetkých poslancov a mnohí sa snažia postaviť mlyny a používajú tento vietor pozitívnym spôsobom, aby sa obhajovala ľudská dôstojnosť, správne príjmanie imigrantov. Ale nemôžeme to urobiť sami, pani komisárka. Bolo by skutočne veľmi dobre, keby sme spolu stavali takéto mlyny a aby sme spolu účinne spolupracovali. Ďakujem, pán Silvestris. A teraz má slovo pán Mulder, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je to ironia, keď hovoríme, že Tunisko e, získalo e, slobodu a demokraciu a teraz práve prichádza vlna utečencov práve z tejto krajiny. Ťažko chápeme, prečo chcú odísť od krajiny, so e, svojej krajiny práve teraz. Samozrejme, je to obdobie veľkých zmien a je to možno, že iba predchodcom ďalších udalostí a preto je dobré, aby komisia e, použila všetky prostriedky a bola pripravená, aby komisia preukázala, že si dokáže, e, dokáže poradiť so situáciu. Treba e, využiť všetky prostriedky a poskytnúť pomoc nízku. Takisto sa zdá byť nevyhnutné, aby v tomto konkrétnom prípade, v tomto konkrétnom okamihu, keď Tunisko získalo slobodu, Mm, e, medzi utečencov sa dostáva veľa ľudí, ktorí by tam nemali byť. Myslím si, že komisia e, by e, mala to dneska viac ľudí, ktorí sa postarajú o budúcnosť, keď je veľká pravdepodobnosť, že prídu ďalší. Ďakujem veľmi pekne. A teraz milí kolegovia, chce, treba povedať, že mimoriadné toky utečencov, ktoré vidíme na pobreží Talianska, ktoré sa pretlačajú Európou, znamenajú, že potrebujeme spoločný prístup k riadeniu tejto záležitosti. A preto dialog medzi komisiou a talianskými orgánmi ide správnym smerom, pretože ide o nájdenie riešenia tejto núdzovej situácii. Ak mám nadviazať na predrečníka, nejde iba o 5000 ľudí, ktorí doteraz prišli, ale ide o potenciálne obrovské rozmery, ktoré by to mohlo nadobudnúť. Tisícky utečencov by mohli prísť na naše brehy, pokiaľ nevyšleme jasné politické posolstvo. Je potrebné, aby sme to urobili čo najskôr. Je to núdzový stav, ale musíme nájsť aj štrukturovanú odpoveď, aby celá táto situácia bola riešená operatívnejším spôsobom, aby sme zvládli procesy kontroly totožnosti a krajiny pôvodu utečencov. Mali by sme využiť aj úlohu Europolu pri identifikácii e, zločincov stav, Je potrebné, aby tá reakcia bola čo najrychlejšia. Ďakujem, pán Pedanca. Pani Romera López. Ďakujem. Chcela by som sa spýtať komisie, či nie sme dnes popoludní trocha hystericky, Je síce už neskoro popoludní a boli tu isté, sú tu isté problémy a tie problémy súvisia s E, s kontrolou e, a so zvládnutím tokov utečencov na ostrov Lampedusa. A keď hovoríme o možnom e, vysokom počte teroristov medzi týmito utečencami, tak ideme možno príliš ďaleko. My sa musíme skôr zamerať na humanitárnu stránku tejto veci a musíme mať na pamäti aj to, že hovoríme o členskom štáte, že hovoríme o Taliansku. A myslím si, že je to veľmi dôležité, keď e, e, sa pozrieme na mieru chudoby, ktorá postihuje nielen utečencov, ale aj celú oblasť Lampedúzy. Musíme pochopiť dôvody, pre ktoré títo ľudia opustili e, Tunisko v prvom rade. Pani Pažon. Hvala lepa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 Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Um, E, dochádza k, v Severnej Afrike k veľmi pozitívnym, pozitívnym demokratickým zmenám, ale e, sú to veci, ktoré si vyžadujú ďalšiu pozornosť, e, pretože veci sa dijú aj v Južnej Európe a musíme prejaviť solidaritu voči našim talianským kolegom. Musíme sa snažiť skrátiť konanie, musíme sa snažiť konať rýchlo E, alebo urychlenie poslať ľudí naspäť do Tuniska, pokiaľ nejde o utečencov, pretože do Talianska prichádzajú veľké skupiny mladých ľudí, e, sú to ekonomickí migranti a je potrebné, aby sme tých skutočných utečencov oddelili od ekonomických utečencov. Je tu totiž problém komunikácie. Mnohí Európania si myslia, že Tunisania e, respektíve nemajú jasno v dôvodoch, pre ktoré prichádzajú prichádzajú ľudia z Tuniska do e, Európy. Je teda potrebné, aby sme zlepšili komunikáciu, aby sme urychlili konanie. Komisáren. Vážená pani komisárka, vážená pani predsednička, veľmi nás zaujalo, e, aké veľké masy sa zúčastnili týchto hnutí. Videli sme výsledky, sloboda, demokracia sa dostali na program a to E, vlastne všetko dominovalo e, udalostiami minulých dní. Ovšem, 2-3 e, dní teraz dominujú obrázky utečencov, ľudí v lodiach, na člnoch, tak na obrazovkách, ako aj v novinách sme toho svetkami. Ide o to, aby sme tento historický moment neprepásli, aby sme sledovali len e, obrázky utečencov, aby tie zostali v spomienkach. Je dôležité, aby ľudia dos, dos, sa dostali do krajín, kam smerujú. Je tu množstvo ľudí, ale dôležitá veľká časť týchto ľudí sa vráti, pretože nemajú e, právo na e, typický azyl. Musíme si tiež klásť otázku, ktorá tu bola často, a to je otázka eh, ekonomických utečencov. A jedna vec je určite istá. Keď títo mladí ľudia nemajú perspektívu, eh, prídu znova. Možno nie tí istí, ale stále budú chodiť. Preto sa týmito témami treba zaoberať. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo na, má na minútu pán Salavrakos. Ďakujem, pani predsedajúca. Dá sa povedať, že stredomorská oblasť je v ohni a tieto e, toky migrantov situáciu ešte len zhoršia. Všetci títo ľudia potrebujú pomoc, pomoc ako ľudia, ako civilizovaní ľudia, ale nesmieme zabúdať tiež na to, že najväčší počet týchto migrantov pochádza e, z, z moslimského obyvateľstva. A je tomu tak, že za posledných alebo za budúcich 20 rokov možno rátať s 35-percentným e, nárastom takýchto pristahovalcov. To bude potom e, veľké množstvo, 2,7 pardon, tieto prúdy e, pristahovalcov v budúcich 20 rokoch výrazne, výrazne vstúpnú až na 6 Bude to obrovský, obrovský posun, zvrat v zložení E, obyvateľstva. Takže to musí vnímať celá Európa a členské krajiny nesmú zostať pasívne. Ďakujeme, slovo má pán Kelly. Uh, you, Ďakujem, pani predsedajúca. Ako povedala pani komisárka, máme tu naozaj náznaky zmeny, ktoré povievajú nad Severnou Afrikou ak bude výsledok taký ako hnutie pred 20 rokmi vo východnej Európe, to znamená nastolenie demokratických vlád, tak by sme mohli byť ve- veľmi potešení, ale odvrátená stránka sú tie toky utečencov v táborov, v táboroch hlavne v, e, na juhu Európskej únie, v Taliansku je to problém pre Taliansko, Taliansko ale aj Európsku únia, preto riešenie by nemalo byť talianské, ale európske. Nemôžeme utečencom zavrieť e, dvere, ale nemôžeme tiež otvoriť dvere všetkým utečencom celého sveta Takže riešenie eh, je asi určitý multifunkčný plán a dôležité je, aby sa eh, dobrým a bezpečným spôsobom diala repatriácia a dôležité je, aby sme uchádzačov, ktorí si nezaslúžia štatút utečenca v EÚ, aby aj sme aj ich otázku riešili a musíme používať aj princíp solidarity. Ďakujeme pán Kelly a teraz má slovo pán Mikolášik.

Voilà, et Toto kolo, teraz, ukončí náš e, grécky kolega. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka, vítame vás tu, veľmi sa tešíme, že ste k nám prišli. Dnes máme problém na Lampedusa, zajtra to bude Malta, potom Kréta a pozajtra. No nesmete sa, pozajtra to bude Milano a ďalej. Potom budeme mať problémy v Bruseli alebo v Paríži. A ten problém toto nie je problém len juhoeurópskych štátov, to je celoeurópsky problém. My potrebujeme solidaritu, potrebujeme intenzívnejšie opatrenia, a tak, aby sa tým zaoberal Frontex alebo Europol a takisto kontroly smerom e, k moru. 8 rokov po implementácii si musíme jednoducho presne pozrieť, že kde je potrebné prepracovať niečo v rámci Dublinu 2. Ďakujem. Áno, takže tým sme ukončili Catch the Eye. Je mi ľúto, ale už sme o tom diskutovali asi hodinu a jednoducho musím ukončiť zoznam a pani komisárka nám povie záver. Ďakujem vám všetkým za uh, vašu rozpravu. Ak by bol pán Buzutil počúval moje úvodné slova, uh, určite by bol počul, že som povedala všetko, čo bolo v jeho prejave. Samozrejme, že sme e, zvyknutí používať e, fondy, ktoré máme k dispozícii na okamžitú pomoc. Mm, v prípade Talianska tu sú veľké skúsenosti e, s riešením takýchto katastrof, ale možno potrebujú humanitárnu pomoc, ďalej screening, pomoc, identifikácia. To všetko sú oblasti, kde potrebujú pomoc nielen hygienické zariadenia a zdravotnícke pomôcky. Toto je zodpovednosť európska, preto aj riešenia musia byť európske. Takisto preverujeme možnosti e, e, operácie je typu Frontex e, veľmi rýchlo. Musíme však prediskutovať modality s Talianskom a tiež s ďalšími krajinami, ktoré by mohli prispieť Teší ma, že spravodajcom pre Frontex je práve pán e, Buzutil, takže budeme mať, dúfam, lepšie fungujúci Frontex vďaka vašim pozmenujúcim návrhom. E, ak hovoríme o tuniských e, vodách a problémoch tam, musíme samozrejme komunikovať aj s tamojšími orgánmi. Takisto povzbudzujeme tieto orgány, aby príjmali naspäť svojich spoluobčanov, nepotrebujú vždy medzinárodnú pomoc. Uvedomujeme si, že pán Tavares a ostatní hovoria o opodstatnených problémoch. Samozrejme, že demokratické e, vlády musia byť preverované na e, princípe e, prípad od prípadu. Treba byť veľmi opatrný. Takisto komunikujeme s tuniskými orgánmi, pokiaľ ide o vybavenie, fondy, školenia Eh, nie sme celkom eh, pojaznení, pokiaľ ide o naše zariadenia na eh, Malte, ale snažíme sa takisto tu napredovať. Budúci týždeň na Rade pre zahraničné záležitosti budeme diskutovať aj na ďalšom samite nasledovného týždňa. Budeme sa snažiť žiadať našich partnerov o Eh, identifikáciu potrieb eh, pomoci, medzinárodnej pomoci a budeme sa snažiť analyzovať veci do budúcnosti. Eh, Frontex samozrejme vo vzťahu k celej, k celej oblasti. Situácia v Tunisku, treba ešte dodať, budí dobré nádeje Eh, pani Ashton eh, diskutuje s miestnymi orgánmi. Dnes, včera s nimi hovorila, chceme eh, podporovať krajinu v predvolebnom období, chceme posilňovať ďalšie formy podpory, aby sme roz, rozvinuli ich demokratický rozvoj, chceme ekonomickú pomoc, ktorú možno poskytnúť. Ďalej diskutujeme o rôznych programoch mobility Takisto chceme zvýšiť možnosť ľudí e, legálne pricestovať do Európskej únie a takisto diskutujeme o možnej donorskej konferencii. Chceli by sme sa pozerať e, celostne na celú oblasť. Mnohí sa určite e, Pamätáte na to, že keď padol Berlínsky múr, nemali sme hneď po ruke akčný plán, ale samozrejme ľudia, ktorí si žiadajú o slobodu a demokraciu, to je niečo, na čo Európska únia musí reagovať. Revidujeme e, plány susedskej pomoci, pretože tieto udalosti nám ukazujú, aké je to potrebné a potreb, pozeráme sa na celú oblasť, na Egypt predovšetkým a na rôzne ďalšie krajiny, aby sme mohli maximalizovať využitie nástrojov, fondov, ktoré máme k dispozícii, aby sme e, oveľa adekvátnejšie reagovali na nedávny vývoj v regióne. Takže ďakujem vám ešte raz, pani predsedajúca a milí poslanci, za túto rozpravu. Určite sa k veci ešte vrátime. Je to vec aktuálna, ktorá asi bude ešte dlho uh, diskutovaná. Myslím si, že uh, vám môžem povedať, že komisia uh, veľmi uh, pozorne sleduje celú situáciu v Tunisku, v ďalších krajinách v tejto oblasti. Ďakujem. Pani Malström, vaše vystúpenie ukončilo túto rozpravu. E, podľa dnešného programu pristúpime teraz práve pani e, Omen Ruiten, ktorá bude hovoriť o e, trvalo udržateľných, primeraných a bezpečných európskych dôchodkových systémoch. Pani spravodajkyňa, kde ste?